15 a je teraz členom EKR. No a druhé oznámenie dostal e, som návrhy z EKR, ktoré sa týkajú zmeny zostavenia delegácie a výborov. Bude to schválené, pokiaľ nedostanem žiadne námietky, respektíve zmeny. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a teraz budeme hlasovať. Prichádza pán predseda. Meine Damen und Herren,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 tvrdenia, ktoré sa dotkli mňa osobne pán Lambsdorff, mi nedal reagovať na slova pani Kudrickej. Ďakujem pekne. Dámy a páni, pani Kutrická bola veľmi prekvapená nad mojim očakávaním, že pán predseda Donald Tusk ako predseda rady bude na našich zasadaniach a bude obhajovať naše otázky, zásady dobrovoľnosti, ktoré sú proti stanovisku komisie, kde sa hovorí o rozdelení kvót podľa teda do jedných členských krajín. Neviem, kde je teraz pán predseda Tusk, ale viem, že tento týždeň je na volebnej kampani v Polsku, ale viem jednu vec, mal by tu byť prítomný a mal by prezentovať stanovisko rady a mali by brániť stanoviska jednotlivých členských krajín, pretože to je jeho povinnosť. Pani Kudrická, nech sa páči. Vážený pán predseda, pán Jurek menoval moje priezvisko, tak chcem reagovať na to, čo povedal. Pán Donald Tusk momentálne sa pripravuje Radu východného partnerstva, ktorá sa bude konať už zajtra a pozajtra v Rige. Takže v súvislosti s tým je to situácia, ktorá nezodpovedá tomu, čo povedal